Colleagues, um, ladies and gentlemen. Kolegovia, dámy a páni. Máme dnes bohatý program, aj zajtra nakoniec. Takže mali by sme začať. Začneme s prijatím programu. Väčšina politických skupín žiada o to, aby sme bod 5 posunuli, teda hlasovanie. o tej dvojstrannej ochrannej doložke, pokiaľ ide o dohodu o voľnom chode s Južnou Koreou. A namiesto bodu 5 teda by sme dnes prebrali bod 20. Čiže to je samotná dohoda o voľnom obchode s Južnou Koreou. S tým, že by sa pán spravodajca Robert Sturdy vyjadril. Nikto e, nie je proti, v poriadku, takže prijali sme s touto zmenou program. Potom máme tu zápisnicu do schôdze, ktorá sa uskutočnila 1.6. Pokiaľ niekto nemá nejakú výhradu alebo nebude mať dokonca dnešného stretnutia k tejto zápisnici, e, bude považovaná za prijatú. Ďalej, oznámenia predsedu, pokiaľ ide o e, korešpondentov, teda za zoznam korešpondencie, tak tu máte v dispozícii vašich dokumentoch Dnešné stretnutie takisto pôjde aj na internet, samozrejme okrem časti, ktorá je s otvorenými dverami. A chcel by som e, využiť tú príležitosť na to, aby som pána Benjamina Reja, Helenu e, Romero, tu, e, teda Holdorf Romero privítali. Pani Holdorf je tu námesto Michaela Sofinga, ktorý už odišiel zo sekretariátu a pracuje pracuje teraz, alebo bude pracovať v kancelárii Európskeho parlamentu vo Washingtone a Benjamin Ray nahradí e, Mercedes Rodriguez tá bude na materskej dovolenke najbližších 6 mesiacov, takže vítam vás obi dvoch, milí kolegovia a držím vám palce pri vašej práci pre náš výbor. Prejdeme na bod 4. E, to sú pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o dvojstrannú ochranu doložku e, v dojde o voľnom obchode s Južnou Koreou, ako sme povedali, hlasovať sa dnes o tomto bode nebude, až zajtra, ale diskusia o pozmeňovacích návrhoch tá sa skutočne už dnes. Ako viete, bol tu istý právny problém, ktorý sa týkal e, vlastne priateľnosti z hľadiska právneho takejto e, regionálnej ochrannej doložky. My sme si vyžiadali stanovisko právnej služby k tejto otázke. Je tu pán Pasos? Nie. napriek tomu, že tu pán Pasos nie je, je tu zastupca právnej služby, takže nech sa páči, Daniela Goči. Prosím, eh, povedzte nám, aký je teda názor právnej služby, eh, pokiaľ ide o priateľnosť takéto regionálnej ochranné doložky. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naša úloha bola e, preskúmať, či e, regionálna e, ochranná doložka je z hľadiska právneho akceptovateľná alebo nie. Poprvé treba povedať, že dohoda hovorí, že táto ochranná doložka sa týka domáceho priemyslu, ale nedefinuje ho. A komisia sa vo svojom návrhu snažila o takúto definíciu, tam je napísané, že sa to týka výrobcov vlastne z rámci únie alebo takých e, výrobcov, ktorých e, výrobky predstavujú e, veľkú časť výroby v rámci únie daných výrobkov. Čiže otázka je, či môže byť takáto doložka spustená, ak tieto podmienky sú nesplnené v EÚ ako také, ale iba v jednom e, z regiónov EÚ. Pokiaľ e, ide o implementáciu takýchto medzinárodných dohôd, inštitúcie musia zabezpečiť, že tam nie sú uvedené také opatrenia, ktoré idú proti zmyslu e, tej konkrétnej dohody a čo je ešte dôležitejšie, že nepríjmajú také opatrenia, ktoré by znižili práva, ktoré si tretia strana vyrokovala, vyrokovala v rámci teda negociácií k tej dohode. Keď EÚ rokovala o tejto dohode s Koreou, rokovala ako, ako jeden trh a preto ten výraz e, domáci trh vlastne sa týka celkovej alebo celej EÚ a takisto aj Južná Korea je tam vnímaná ako jeden, e, jedna jednotka. Ale keďže dom, domáci priemysel nie je v tej dohode špecificky definovaný, tak dalo by sa tvrdiť, že pokiaľ je, dochádza e, k nejakému poškodeniu priemyslu v rámci celej EÚ alebo v rámci niektorého z regiónov EÚ, že aj v takomto prípade by to mohlo platiť. Potrebujeme sa už aj na minul- e, e, príklady v minulosti a vidíme, že sú takéto ochranné doložky e, zo strany EÚ už aj v minulosti boli prijaté napríklad e, v prípade tých e, dohod o hospodárskej spolupráci EPA. Čiže tam tiež samotné dohody o takýchto doložkách nehovoria, ale sú takým spôsobom implementované. Čiže je to vlastne paralela so situáciou s Južnou Koreou. Chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, takáto interpretácia Eh, by mohla byť mm, eh, vlastne spochybnená v rámci eh, nejakého sporového konania. Južná Korea by mohla proti tomu protestovať, mohla by povedať, že keďže takýmto regionálnym spôsobom implementujete alebo interpretujete túto ochrannú doložku, je to vlastne vo váš prospech, pretože môžete čas, častejšie využiť. A po druhé, treba si uvedomiť, že je možné, že takáto regionálna doložka by mohla poškodiť alebo narušiť aj fungovanie samotného vnútorného trhu. Mm, preto my v našom právnom stanovisku skôr odporúčame, že pokiaľ výbor naďalej bude trvať na tom, že takáto regionálna ochranná doložka tam bude, tak musí napísať, že takáto doložka sa e, môže využívať iba výnimočne a dočasne a že sa to bude aplikovať takým spôsobom, čo čo najmenej, alebo ktorý čo najmenej e, poškodí fungovanie vnútorného trhu. Takže naše hlavné odporčenie je, že áno, je možná takáto regionálna ochrana dĺžka, ale musí byť výnimočného charakteru. Sme proti tomu, aby bola všeobecného charakteru. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Keď má ďalšie otázky, rada zodpoviem. Ďakujem pekne e, za toto stanovisko právnej služby Sú k tomu nejaké otázky? Chcú sa členovia výboru niečo spýtať? Uh, since there are no requests, I... Pán Lange? Pán predsedajúci, mohla by nám právna služba vysvetliť, ako ako možno vlastne sa dá použiť táto ochranná klauzula. Ako to funguje pre jeden členský štát? E, platí e, špecifický colný režim, alebo sa to týka celej EÚ? v súvislosti s tým, že e, vlastne tie osobité, osobitý celný režim by sa vzťahoval na určitý región. Ako sa to vlastne uplatňuje? Yeah. No, treba povedať, e, e, že preto sme zdôraznili slovo výnimočný. E, bolo by treba uplatniť osobitý režim pre viac ako jeden členský štát a to by narušilo fungovanie vnútorného trhu. už v minulosti sa používal režim ochrannej klauzuly a existoval tento režim, ale sa nikdy nepoužil. Môže sa použiť len za mimoriadnych okolností a má dočasný charakter. Ďakujem pekne, takže právoplatnosť nie je tu spochybnená. Čo sa týka politickej opodstatnenosti ochrannej klauzuly e, regionálne charakteru, o tom e, vy e, rozhodnete pri tom hlasovaní. A, a asi teraz by sme mali dali, dať slovo uh, Pavlovi, Pavlovi, ktorý je spravodajcom. Eh, Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať všetkým za ich príspevky. Mali sme veľa bilaterálnych a multilaterálnych schôdzi a boli tam skutočne mnohé hodnotné príspevky, ktoré obohatili správu. Nepochybujem o tom, že e, táto správa dosiahne úspech a že to bude nielen môj úspech, ale úspech všetkých poslancov a všetkých politických skupín, ktoré tvoria tu tento výbor. A poďme teda teraz k téme. Je tu niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré e, pozmenujú niektoré odborné E, záležitosti, napríklad pozmenujúci návrh 42, odsek 4, komitológia a takisto sme schválili kompromis číslo 6 s návrhmi pani Sarnes a Saifi na kvalifikáciu okamihu začiatku vyšetrovania. Rovnako sme prijali pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú definície priamo konkurenčných produktov, to je 44 pani Muscardini, 45 pán Susta, 46 pán Belet a 47 pán Dure. E, mali sme pocit, že e, to bolo veľmi dobré objasnenie, aby tam nevznikli nejaké pochybnosti. Pokiaľ ide o kompromis 5, tak to súvisí s tým, kto môže žiadať začiatok vyšetrovania. My sme sa rozhodli prijať návrh pána Fellnera. E, kde sa hovorí, že musí predstavovať minimálne 25 a najmä teda pokiaľ ide o tú antidumpingovú oblasť. Ďalej tu máme e, e, pána Langeho, ktorý e, ho, e, hovorí, že takisto e, prostredníctvom vyšetrovania je možné otvoriť možnosti vstupu ďalších aktérov. Ďalšie Pozmeňujúce návrhy sa týkajú výlučne automobilového priemyslu 9 a 81. Tieto návrhy nemôžeme podľa nášho názoru podporovať, pretože tento parlament nemôže e, diskriminovať niektoré sektory a preto my musíme e, jasne brániť všetky oblasti a automobilový priemysel predstavuje 100 tisíce pracovných miest v celej únii. Ďalej sú tu ďalšie e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú prístupu na e, korejský trh a tak ďalej. Tieto boli už ošetrené v samotnej dohode. V niektorých prípadoch, ako napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré boli také všeobecnejšie, pokiaľ ide o 86 a 30, tak tie sme uviedli ako úvodné ustanovenia, pretože si nemyslíme, že by e, mali byť súčasťou e, textu, pokiaľ ide o zmienky ohľadne prispôsobovania sa globalizácii, to pán Susta a pani Muscardini a pán Rinaldi navrhovali. Rovnako sme zvážili e, pozmenici návrh 43 pána Langeho, Zdá sa, že to je veľmi dobré riešenie tejto problematiky. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré pozmeňujú lehoty, podľa mňa musíme byť veľmi presní. E, trvanie týchto záchranných e, klauzul a opatrení e, je ošetrené v dohode a preto si musíme uvedomiť, že to nemôžeme pozmeniť. A preto právny servis trval na tom, že keby sme chceli zmeniť tieto prvky, tak by to išlo proti samotnej dohode. Takže tento bod nezačlenujeme. Ďalej sú tu návrhy okolo faktorov, ktoré môžu e, predstavovať isté rizika. Tie sme prijali napríklad kompromis číslo 7. Tam je vyjasnené, že zoznam faktorov, ktoré navrhla komisia, nie je vyčerpávajúci a my sme tam niektoré faktory ešte doplnili. Rovnako sme doplnili potrebu väč- detailnejšieho opisu tých výrobkov, ktoré e, majú, e, ktorých súčiastky sú vo veľkom množstve vyrábané v iných krajinách. Takže tu nám máme limit 5%, ako hovorili niektorí kolegovia. My si však myslíme, že toto je veľmi limitatívne číslo. A potom vytvorenie platformy online, ja som si rôz, pri rôznych príležitostiach vypočul návrhy tu vo výbore a preto sme do kompromisu 10 začlenili návrh pána Langeho, aby e, komisia e, upgradovala dátumy a údaje v tejto platforme, ako náhle to bude technicky možné. A chcem ešte vysvetliť moje e, predstavy ohľadne aplikácie ochrannej klauzuly na regionálnej úrovni a potom otázky týkajúce sa komitológie, lebo už sme si vypočuli vlastne e, návrhy e, právnej služby. Pokiaľ ide o aplikáciu záchranných klauzul na regionálnej úrovni, to je 59, 60, 61, 62 a to, čo sa týka článku 2 odsek 1 Niektorí takisto hovorili o regionálnom priemysle. Viete, že môjim cieľom, ako som to už mnohokrát povedal, je e, začleniť túto regionálnu klauzulu. A my sme si vypočuli právnu službu a jej názor a oni tvrdia, že tento koncept regionálny e, predstavuje isté limity excepcie, výnimočnosti a dočasnosti a preto navrhujeme zachovať náš pôvodný návrh číslo 7 článku 16 všeobecných ustanovení ohľadne, ohľadne ochranných klauzul s jedným, medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi. A pokiaľ ide o komitológiu, tak našim cieľom, pokiaľ ide o pozmenujúci návrh, je zas brániť postoj parlamentu v procese rozhodovania, aby sme boli na rovnakej úrovni ako ostatné inštitúcie. Toto je výsledok, ktorý chceme získať počas rokovaní s komisiou a s radou. A preto musíme zachovať veľmi silné stanovisko, ak chceme tento cieľ dosiahnuť. Všetkým ďakujem. Bert Lange. Pán Lange, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Treba konštatovať, že vo viacerých kolách sme veľmi konštruktívne spolupracovali a dopracovali sme sa k siedmým ústredným témam alebo bodom, e, e, o ktorých budeme zajtra hlasovať. Poprvé chceme, aby úprava duty drawback, aby e, takýto mechanizmus bol zapracovaný do tej ochrannej klauzuly. Pozmeňovací návrh 29 ide o vlastne odsek 3 to znamená, e, aby predtým, než sa začne využívať mechanizmus duty drawback, aby sme mali ochrannú klauzulu, aby to tam bolo ošetrené po druhé potrebujeme e, mať e, spravodlivé podmienky, ktoré zároveň podporujú obchodné vzťahy. Po tretie, potrebujeme mať zabezpečené kritéria ochrany životného prostredia. Po štvrté, mm. samozrejme ležia nám na srdci e, mimoriadne e, ekonomické zóny, napríklad Južná Korea. Tam ide o určité e, produktové spektra. Vieme, že tam veci treba Eh, oživiť. Eh, po piaté chceme mať eh, spolahlivé údaje, články 4, 5, transparentnosť prostredníctva onlineového formulára. Po šieste, občianská spoločnosť. Tá sa musí viac dostať do centra pozornosti, napríklad tie domáce poradenské skupiny, to chceme zohľadniť. No a po siedme, aby komitológia fungovala fungovala tak, že Európsky parlament zohráva silnejšiu úlohu. Toto e, sú skutočne veci. A e, domnievam sa, že je to pre nás veľmi dôležité, pretože e, vlastne kladieme základy budúcej legislatívy ešte je tu jeden bod e, trošku kontroverzný. Je to regionálna ochranná klauzula. Hovorili sme teraz o tom. A e, v prípade e, výnimočnej situácie pozmenujúci návrh 7 spravodajcu, pokiaľ by sme z tohto vychádzali, tak sú tam e, ešte drobné otázniky, ktoré treba e, doriešiť, ale e, celkovo vzaté Európsky parlament dokázal veci utriasť do želateľnej podoby. Ďakujem. Martin Kazák. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Chcel by som najskôr vyjadriť uspokojenie, že pán Salbana, spravodajca, veľmi úzko spolupracoval so všetkými politickými skupinami pri tejto správe. Stanovisko nasej, našej skupiny bolo podľa mňa úplne rovnovážne a rovnoprávne, pokiaľ ide o kompromisné návrhy a my takmer súhlasíme s takmer všetkými bodmi, E, týchto kompromisov. Pokiaľ ide o kalendára lehoty, ja m, mm, trvám na tom, že to musíme uzavrieť e, v, do 5 dní namiesto 6 mesiacov, aby sme e, celý tento proces zefektívnili pokiaľ ide o ochranné klauzuly na regionálnej úrovni, tak podporujem správodajcu a myslím si, že e, myšlienka dať možnosť konať viacerým členským štátom, ktoré sú definované ako regióny, že to je veľmi inovačná myšlienka, ale treba vziať do úvahy samozrejme aj právny servis a teda treba brať do úvahy aj výnimočný charakter tejto situácie. Rovnako súhlasím, že E, táto platforma online by mohla umožniť rýchlu výmenu informácií medzi priemyslom a parlamentom a mm, podporujem tento návrh spravodajcu. Vyjasnenia pána Salvo hľadne dôkazov ekonomických faktorov a tak ďalej sú veľmi správne a zjasňujú e, celú správu. Sledovanie a e, metódy e, a opatrenia dohľadu sú veľmi jasné a týkajú sa teda tak exportu, ako aj importu medzi Kóreou a EÚ a samozrejme treba tam prijať isté opatrenia, najmä pokiaľ ide o citlivé priemyselné sektory, ktoré môžu byť tým postihnuté. Mňa znepokojuje e, táto e, dohoda o slobodnej výmene, o voľnej výmene, E, tak ako je to nakoniec aj v našom programe vyjadrené, pretože si vyžaduje aplikáciu článku 14 protokolu pravidel označovania pôvodu. Myslím si, že to je veľmi potrebné. No a pokiaľ ide o komitológiu, tak sa musíme ubezpečiť, že aj po revízii nástrojov obchodná politika EÚ bude exkluzívnou kompetenciou únie a chcel by som si vypočuť teda názor spravodajcu aj právnej služby eh, k tomuto bodu. Takže toto som chcel povedať. No a samozrejme, že máme ešte niekoľko pozmenujúcich návrhov z dielne pána Rinaldiho a Toldera, čo sú našimi tieňovými, ktorí sú našimi tieňovými spravodajcami a dúfam, že ich pán spravodajca i kolegovia schvália. <coughs> Ešte, keď, ešte kým uzatvorím túto diskusiu, eh, chcel by som eh, uvítať to, že eh, bol naozaj bola dosiahnutá vysoká miera konsenzu v tejto otázke. Pán Sterdy, ďakujem. Iba stručne sa chcem vyjadriť k dvom bodom, ktoré tu zazneli. Poprvé, pán Lange, súhlasím s vami, pokiaľ ide o ten duty drawback. Viem, že aj e, komisia povedala, že by to pridalo iba nejakých 1,5%, e, pokiaľ ide o mm, motorové vozidla. Takže ak je to tak, prečo by sme nemohli akceptovať e, takúto možnosť zo strany výrobcov a vždy som mal isté obavy, pán Zalba, alebo teda milý Pablo, pokiaľ ide o tú regionálnu identitu. Ten návrh, čo ste teraz e, prednesli, sa mi páči a možno by ste to mohli ešte trochu tak detailnejšie vysvetliť, alebo presne by ste nám mohli povedať, čo presne máte na mysli, keď hovoríte viaceré krajiny. E, gratulujem vám k tej e, správe, je skvelá, môžeme súhlasiť s takmer všetkým, čo tam je napísané a je tam možno istá obava, pokiaľ ide o tie, o tie, o tie regióny, ale to je naozaj jediné. Ďakujem. Možno, že tieto rozdiely ešte do zajtra e, nejako e, vyžehlíme, keďže hlasujeme nakoniec až zajtra. Takže ďakujem. Pablo, ešte sa chcete e, k tomu vyjadriť na záver? Chcete to nejako zhrnúť? No, simplemente... Nie, iba pokiaľ ide o tú regionálnu tému. Existujú, pokiaľ ide o niektoré krajiny a členské štáty, isté sektory a tam sú isté pochybnosti ohľadne tejto dohody s Koreou. A ja si myslím, že my musíme vyvíjať dodatočné úsilie, aby sme týchto ľudí, ktorí e, majú isté pochybnosti ohľadne prínosu tejto dohody, aby sme ich presvedčili. A myslím si, že musíme to robiť práve prostredníctvom tejto e, klauzuly o regio- záchrane regionálnej klauzuly, lebo samozrejme je tam e, ošetrená otázka regionality a dočasnosti. A vlastne na záver chcem len poďakovať kolegom za pripomienky. Právna služba. Ešte chce niečo dodať? Ku, o komitológii, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. Nech sa páči. Ak chcete, môžem sa na to pozrieť. My podporujeme e, pozmeňovací návrh e, e, spravodajca, aby namiesto toho postupu management, managementu alebo riadenia bol tam ten poradenský advisory procedure, ale pokiaľ ide o možnosť veto zo strany parlamentu, pokiaľ ide o dočasnú, dočasné uplatňovanie tej doložky alebo rozhodnutí neuplatňovať doložku alebo uplatňovať e, vlastne definitívne ochranné opatrenia, tak pokiaľ ide o súčasnú situáciu na základe nariadenia 299, či teda nariadenie o vykonávacích opatreniach, to keď vstúpi do platnosti, musíme po, naďalej používať alebo využívať rozhodnutie o komitológii. A v prípade nariadení, ktoré prijímame, musíme odkazovať na to, čo je v rozhodnutí o komitológii a tam nie je e, možnosť e, vetovania. Neskôr takéto opatrenia môžu byť zladené s tým, čo je napísané v nariadení 299. A v prípade tohto nariadenia 299 väčšina výborov parlamentu vrátane InTI navrhli, že tam bude e, aj takáto možnosť, aby parlament zablokoval, aby vetoval to, čo komisia prijala. Ale v súčasnosti treba e, ísť e, podľa toho, čo je v súčasnosti platné a tam takáto možnosť vetovania pokiaľ ide komitológiu, e, nejde. Samozrejme, je to aj politické rozhodnutie. Dobre, ďakujem. Politické skupiny zohľadňa e, vaše stanovisko, keď teda budú hlasovať. Poďme teda mm, ďalej, preskočíme na bod 20. Pokiaľ ide o samotnú dohodu o voľnom obchode s Korejskou republikou. My chceme zdôrazniť to, že táto dohoda je aj z hľadiska politického veľmi dôležitá. Je to vlastne jediná bilaterálna dohoda o voľnom obchode, e, ktorú EÚ by podpísalo za posledných 10 rokov. A ešte predtým, než e, dám možno vystúpiť pánovi spravodajcovi Sterdimu, chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som možno trochu spochybnil niektoré stanoviská, ktoré v posledných týždňoch boli prezentované aj v médiách, kde e, parlament bol obvinený z toho, že kvôli nemu sa ratifikácia tohto, tejto dohody e, posúva až najskôr na november. Nie je tomu tak skutočnosti to nie je naša chyba, pretože ešte aj predtým, ako tieto dohody boli vôbec e, predložené e, zo strany e, rady do parlamentu, že aj predtým sa tomuto venovali. Čiže pokiaľ niekto za to môže, tak určite nie parlament. My sme práve naopak veľmi rýchlo začali pracovať na tejto téme. E, teraz e, poprosím pána Stardyho, ináč je to dnes, e, má dnes narodení, takže všetko najlepšie, pán Stardy. Uh, mm, ďakujem. Keby som vedel, že to oznámite, tak by som možno aj odišiel z miestnosti, pretože človek, keď už má ten vek, ako ja mám, tak tie narodeniny už nie sú tým, čo bývali. Takže na úvod sa chcem opäť poďakovať Pavlovi čo sa týka mojej správy, vlastne väčšinu vecí sme už asi aj e, prebrali. Vítam tú prácu, Pavlo, ktorú ste e, e, vykonali na tejto správe. Vlastne ste posilnili tú správu, spravili ste ju takou efektívnejšou a ja súhlasím s pánom predsedom v tom zmysle, že tu nechceme čas nejako naťahovať, chceme určite prijať túto dohodu, aby bola dobrá, aby bola silná, pozitívna aj pre EÚ, aj pre Južnú Koreu a je dôležité, aby sme e, zabezpečili aj to, že európske priemyselné alebo priemysly budú mať dostatočné opatrenia, ako povedal aj pán Lange, aby, aby to bola korektná dohoda, pretože treba pamätať, pán predseda, na to, že ide o gestorskú vlastne, e, alebo respektíve je to, je to dohoda, ktorá ktorá je prvá z, zo série viacerých dohôd, budú ďalšie e, nasledovať za ňou a preto je veľmi dôležité, aby táto bola nastavená dobre. Moja Ehm, správa je vlastne iba eh, správa, pokiaľ ide o teda toho súhlasu Ascent report, čiže nie sú tam možnosti pozmeňovacích návrhov, ale eh, pripájam k tomu tzv. Ehm, vysvetľujúce hm, memorandum, explanatory statement a ehm, tam eh, spolu s tieňovými správodajcami napíšeme vlastne tie veci, ktoré tam chceme dať a vlastne napíšeme to takým spôsobom, aby to aj sedelo s tým, čo si požaduje či už pán Zalda alebo ostatní členovia tohto parlamentu. Takže myslím si, že by sme mali veľmi rýchlo dať súhlas s touto dohodou a rýchlo prejsť k ratifikácii. Je to dohoda, ktorá je dobrá pre EÚ, je dobrá aj pre Koreu, e je dobrá pre podniky, je dobrá pre spotrebiteľov a to v čase, kedy Európa, dokonca aj priemysel na celom svete trpí krízou je to e, veľmi e, pozitívny e, príspevok. Teším sa aj na to, čo vy k tomu poviete v najbližších dňoch alebo týždňoch, ak to bude toľko trvať, aby sme mohli pozmeniť, aby som ja mohol pozmeniť to, ten, to vysvetľujúce vyhlásenie. Ďakujem pekne. Naozaj je to prvá správa o dohode o voľnom obchode a vieme, že ďalšie takéto dohody e, budú nasledovať, takže súhlasím naozaj s vami, že mal by to byť taký vzor aj pre tie ďalšie e, dohody. Mala by to byť naozaj e, taká vzorná, vzorová správa. Ďalej, pán Lange. Ďakujem za slovo. Aj ja to tak Vnímam, že tu máme modelovú dohodu. Z toho titulu e, musíme veľmi starostlivo e, a dôkladne sa tým zaoberať. Je to vlastne prvá zmluva po tom, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a samozrejme z tohto hľadiska e, parlament sa nachádza už v inej posilnenej polohe. Viem si predstaviť, že e, do budúcnosti pri takýchto e, dohodách budeme vo väčšej miere zaangažovaní pri vyjednávaní a nie bude tomu tak ako v tomto prípade, že sa to ku nám dostane až na konci procesu. Len to máme e, odobriť alebo nie. Ja by som chcel vyzdvihnúť určité pozitívne prvky, ktoré sú na prospech zamestnávateľov aj zamestnancov EÚ. Ide napríklad o prístup na trhu v oblasti chemického priemyslu alebo v oblasti trhu so službami. Ale taktiež je hodno e, vyzdvihnúť tú skutočnosť, že po prvýkrát e, v tejto zmluve sa hovorí o e, sociálnych štandardoch, štandardoch ochrany životného prostredia. Sú tam základné pracovné normy Medzinárodnej e, organizácie práce a takisto aj štandardy trvalo udržateľného vývoja OSN No a to je veľmi eh, dôležité. Opätovne vyzdvihujem ten faktor eh, eh, kritérií Medzinárodnej organizácie práce. Je tam vlastne otvorená možnosť pôsobenia odborov, je tam možnosť vytvárania určitých združení. A vieme, že v minulosti to sa nedarilo presadiť. A veľmi dôležitý je aspekt občianskej spoločnosti. Či v prípade Koreji, či v prípade EÚ je dôležité mať tie domáce poradenské skupiny, sú tam odbory, zamestnávateľia sú tam zastúpené, mimovládne organizácie a vlastne takéto inštitúty e, e, môžu e, kooperovať cez hranične a e, je e, predsa len veľmi významné, že občianská spoločnosť má svoje slovo, má priestor. No a e, musíme sa venovať trom otázkam. Je to textil, potom je to automobilový priemysel a potom je to aj otázka smennosti Viete, e, e, v tejto súvislosti e, veľakrát sa hovorí o dumpingu alebo o, o protidumpingových opatreniach. Opravujem sa, ne, nešlo o zmennú prácu, ale išlo o lodiarský priemysel. No a prejdem k tomu automobilovému priemyslu. My vieme, že e, hodnotovo e, e, je veľmi významný tento sektor. A dovolím si povedať, že z hľadiska hodnoty, ktorý predstavujú konečné produkty tohto priemyslu, je hodnotovo nadradený tento sektor iným priemyselným sektorom. A v tejto súvislosti mám niekoľko otázok Prvá otázka sa týka mechanizmu duty drawback. Prečo korejský je dovolené korejským e, e, výrobcom vlastne využívať nákupy od tretich e, krajín, s ktorými nemáme uzavreté dohody a, a, pritom e, e, kore, kore, korejské automobilky majú tú výhodu, že nemusia za to platiť clo. Pričom európski výrobcovia automobilov musia platiť tieto clá. A potom tam máme E, určitú e, e, záchrannú klauzulu, ktorá by mohla vniesť určitú reguláciu v tejto oblasti. Znie to veľmi jednoducho, ale je to veľmi dôležitá vec. V piatok som hovoril s jedným dovozcom z Európy a bol pobúrený tým, že sú nerovnaké podmienky pri dovoze určitých súčastí automobilov. Napríklad korejská strana je veľmi zvýhodnená. Vieme, že síce ide povedzme 8 tých súčastí, na ktorých sa to rozhodne vzťahuje, takéto nerovnaké zaobchádzanie, ale v každom prípade ne, neobstojí to. V Koreji e, je e, veľmi e, monopolné riešenie trhu. Jedna firma má 80 trhu. No a E, prejdem teda e, k tomu, e, k, tej, k tomu ďalšiemu priemyselnému sektoru. No a musíme si uvedomiť, že problémom v Južnej Koreji je prístup na trhu. Samozrejme, nebudeme porovnávať veľkosť trhu Južnej Koreji s naším trhom, ale aj keď je to malý trh, majú e, veľké prekážky. Týka sa to colnej problematiky, daní, týka sa to e, životného prostredia. E, musíme dbať o to, aby do budúcnosti, pokiaľ zasadzujeme zmluvný rámec, nesmieme opomenúť prístup na trhu a musíme sa postarať o to, aby tam neboli neopodstatnené tarifné bariéry, čo je e, neprimeranou záťažou pre e, európskych občanov a firmy. Ďakujem. Eh, eh, eh. Pán predseda, myslím si, že súhlasím s tým, čo sa hovorí v prvej správe a takisto pokiaľ ide o aplikáciu Lisabonskej zmluvy, my musíme byť oveľa zodpovednejší nielen z hľadiska parlamentu, ale aj z hľadiska samotného výboru pre zahraničný obchod. Ja si myslím, že túto správu môžeme využiť na to, aby sme vyslali jasné posolstvo a podľa môjho názoru dokonca dve správy. Poprvé, že sme za správy o e, vyrovnanom, vyváženom voľnom slobodnom obchode a potom, tak ako povedal pán Lange, my musíme vyslať jasné posolstvo o tom, že je potrebné oveľa viac začleniť Európsky parlament do interinštitucionálnej spolupráce. Helmut Pán eh, Štrauc, eh, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel dotknúť ešte dvoch ďalších aspektov a samozrejme eh, bezvýhradne súhlasím s pánom Langom a mm, ide predovšetkým o váhu, ktorú má táto zmluva prvá po Lisabonskej zmluve. Treba si uvedomiť, že žijeme vo veľmi e, špecifickom období. E, e, vlastne je to obdobie, kedy sa snažíme oživiť ekonomiku po finančnej a ekonomickej kríze. A z toho titulu chcem vyzdvihnúť tú skutočnosť, že treba tvrdo tlačiť na sociálne kritéria, kritéria ochrany životného prostredia, do, čo sa týka budúcich zmluv zmluv musíme tvrdo ťažiť e, e, v tejto oblasti za e, zapracovanie pregnantnejších podmienok a a táto zmluva je určitým vzorom a musíme skutočne dbať o to, ako e, bude uplatňovaná v praxi táto dohoda o voľnom obchode. A e, musíme mať jasnú, akú chceme mať stratégiu e, pri takýchto dohodách a myslím, že ide o ťažiskovú otázku pre EÚ a mali by sme sa vždy snažiť o to presadiť naše štandardy. Po druhé, o tom hovoril kolega Sturdy, E, treba si uvedomiť to, že táto dohoda musí byť dohoda medzi partnermi, medzi EÚ a Južnou Koreou a e, treba skutočne brať na e, zreteľ záujmy občanov Južnej Korei a snáď do budúcnosti uh, Eh, tak ako ste poznamenali, pán Lange, že ingerencia parlamentu pri budúcich dohodách bude oveľa eh, výraznejšia. Ako možno použiť rokovania o takýchto dohodách v prospech toho, aby sa zlepšili sociálne štandardy eh, pracujúcich, aby to skutočne E, prinieslo niečo e, z hľadiska zlepšenia mzdových podmienok, pracovných podmienok v Južnej Koreji. Ja si spomínam na diskusiu počas ostatného samitu o EÚ, e, kde sa hovorilo o, budúcej hospodárskej politike EÚ odzneli síce často e, e, protirečivé názory, ale rozhodne z hľadiska toho, čo som ja povedal, je názor spoločný. Ďakujem pekne. Pán Susta. Grazie, presidente. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že práca, ktorú, ktorá bola odvedená, je vynikajúca, najmä pokiaľ ide o e, záchrannú klauzulu. Ja chcem pánovi Zalbovi skutočne veľmi poďakovať. Takisto aj vďaka pánovi Stordimu za prácu, na ktorej teraz začína, ktorú teraz začína, ale to je taký všeobecný politický komentár. A teraz jedna úvaha. My tu teraz nediskutujeme o e, dohode o na slobodnej obchodnej výmene a o partnerstve s chudobnou krajinou. Nie, toto je dohoda s krajinou, ktorá dosiahla e, isté, isté životné štandardy v oblasti rozvoja, priemyslu a tak ďalej a dá sa porovnávať s našimi štandardami. My v Európskej únii máme oveľa väčšie E, pravidlá, pokiaľ ide o marginalizáciu a tak ďalej, ako existujú v tejto krajiny. Po druhé, keď podpisujeme dohodu o slobodnej výmene, my sme na to čakali 11 rokov, myslím si, že to môže byť, e, aj môžeme počkať ešte aj ďalší rok, pretože si musíme uvedomiť, že teraz žijeme v multilaterálnej ekonomickej kríze, a my nemôžeme si vybrať jednu krajinu, a na ktorej by sme sa teraz učili. Nie, ja si myslím, že keď sledujem e, argumenty pána Langeho, myslím si, že e, pokiaľ ide o všetky pozitívne aspekty, tak tam treba mať principiálny postup a všetky negatívne aspekty sú dôsledkom, praktických dôsledkov, e, sa týkajú praktických dôsledkov na život našich občanov. A teraz hovorím o Kóreji a nie o Ruande. Teda pokiaľ ide o e, environmentálne a pracovné normy v Kóreji, tak keby sme my v Európskej únii toto nebrali do úvahy pri rokovaniach s týmito krajinami, lebo inak by sme s týmito krajinami ani nemohli rokovať. Myslím si, že inak by sme nemohli povedať nič iné ako to, čo je jasné. Tieto veci sú evidentné v takej krajine, ako je Kórea ale v prípade krajín ako je to Brazília a Korea, treba tieto veci brať prirodzene. E, ďalej je tu isté negatívum a to sa týka nás samotných, pretože ak my eliminujeme e, bez, e, finančné služby a poisťovne z tejto dohody, pretože inak by sme tu museli ešte dodať ďalšie e, ďalšie termíny, aby, sme, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Hovoríme o bankách, a o poisťovniach. My vlastne takýmto spôsobom penalizujeme produktívny e, priemyselný sektor. Musíme veci nazvať pravým menom, inak nebudeme vedieť, o čom hovoríme a musíme si uvedomiť, aký dopad to má na automobilový a textilný e, priemysel, pokiaľ ide o výhody, ktoré vlastne otvorenie našich trhov E, týmto produktom priniesie. Ja to už nehovorím o, napríklad o liekoch alebo o alkohole. Takže ak nezačneme hovoriť jazykom, ktorý by bol zrozumiteľný naozaj všetkým spoluobčanom, tak naozaj môže dôjsť k tomu, že o nás začnú písať v tlači, e, že teda vlastne E, nemáme jasné kritéria, pokiaľ ide o niektoré produkty. Takto musíme konať v Európskej únii. USA jednoducho zablokovali e, svoju dohodu s Kóreou. Prečo? Lebo chcú chrániť svoj e, výrobný priemysel. Ja som za to, aby sme mali otvorené dvere, som proti protekcionizmu. Ale aj napriek tomu, že sedím v tejto sále, som ekonomickým liberálom. Avšak treba si uvedomiť, že liberalizmus nie, tu nie je liberalizmom tam. A na to si musíme uvedomiť. A ja si myslím, že je potrebné, aby sme zabezpečili aj rovnosť a sociálny blahobyt a spravodlivosť. Ak máme niečo, čo by sme sdielali s inými, robme to, ale nie s týmito krajinami. Je, jedna vec je asociačné dohovory s krajinami AKT, kde nie je tla, aby tam nebol tlak bohatých na chudobných, ale keď rokujeme s krajinami ako je e, Korea, tak tam musíme naozaj e, inak pristupovať, musíme garantovať e, isté istoty aj našim priemyslom, ale treba takisto dbať, aby E, tento výrobný e, priemysel v Koreji bral do úvahy isté sociálne aj environmentálne aspekty. My sme to v tejto dohode opustili. Prečo? Pretože sme sa rozhodli, že po desiatich rokoch konečne musíme túto dohodu uzavrieť. Ale ja si myslím, že my môžeme pracovať na tom, aby sme pre túto dohodu získali lepšie podmienky lebo vidíme, že v Spojených štátoch mali veľmi inteligentný prístup a dokázali to lebo inak my si musíme uvedomiť, že e, desiatky tisícov pracovných miest v Európe padne práve v dôsledku prijatia tejto dohody. Ďakujem. Teraz je čas na to, aby nastal čas na to, aby sme si vypočuli zástupcu komisie. Ďakujem pekne. Ja si e, e, myslím, že v tejto chvíli e, by e, nebolo vhodné rozsiahlo rozoberať e, túto tému. Mali sme už množstvo príležitostí e, prebrať takéto dohody. Ja sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za dôslednosť Eh, ktorú ste uplatnili pri eh, týchto dohodách. To eh, je vlastne signálom pocitu zodpovednosti, ktorý má Európsky parlament. Veríme, že táto dohoda sa podpíše v septembri. Inými slovami, veríme, že dovtedy vlastne sa zrealizuje formálna časť schvalovania vzdelávania. Viacerí z vás ste sa dotkli e, prekážok netarifného charakteru. E, áno, e, to sú skutočne veľmi dôležité aspekty a ide, ide o to, aby sme dosiahli zásadné zmeny pre v prospech európskych dodávateľov vývesov do Južnej Koreje. Budeme dbať o to, aby e, Južná Korea e, splnila svoje záväzky. Táto zmluva je veľmi novátorská z hľadiska zapracovania sociálnych štandardov a štandardov životného e, prostredia. Nielen to, že je o tom tam zmienka, ale ide aj o to, že občianská spoločnosť bude mať možnosť možnosť dohliadať na dodržiavanie. Čo sa týka budúcich dohod, veríme, že Európsky parlament bude zaangažovaný eh, pri eh, na rokovaniach o mm, dohodách v voľnom obchode. Dnes eh, ešte budeme hovoriť o rokovaní s Indiou a samozrejme budem k dispozícii zodpovedať vám otázky, ktoré mm, máte teraz aj do budúcnosti budúcnosti, ktoré budete mať ohľadom tejto dohody a rozhodne e, e, by sme e, rozhodne by sme nemali konštatovať, že Európsky parlament sa dostal e, k tejto e, dohode až na konci. Určite si spomínate, že Európsky parlament prijímal oznesenie k tejto dohode. Bolo to vo fáze, keď sa vie pán David Martin, ktorý e, koncipoval toto uznesenie, ktoré bolo schválené. A musím konštatovať, že odporúčania v tomto uznesení boli vo širokej miere zapracované zapracované do tejto dohody, ale pokiaľ by ste mali e, záujem o prebratie akýchkoľvek aspektov tejto dohody, napríklad dopad na jednotlivé sektory, komisia e, poverila nezávislého konzultanta, aby vyhodnotili dopad tejto dohody. E, nezávislá konzultantská firma vypracovala správu o dopadoch a táto správa je vám k dispozícii, pokiaľ máte o ňu záujem. Ďakujem za toto prvé kolo e, názorov a teraz e, pán Sturdy. Ja mám otázku pre komisiu. Pán Lange e, poukázal na jednu, jeden okruh problémov, ktorý je dôležitý a to je antidumping. Pokiaľ ja viem, pri rokovaní VTO sa vždy dba o to, že aby antidumping dumpingové opatrenie boli prebraté. Takže domnievam sa, že to nemusí byť explicitne uvedené v tejto dohode. Prosím komisia, aby ste mi to potvrdili alebo vyvrátili. Po druhé, tak ako povedal pán Susta a ďalší, ja si myslím, že táto dohoda eh, je eh, veľkou príležitosťou. Som vo všeobecnosti za túto eh, dohodu a e, myslím si, že e, e, bude prínosná pre všetkých zúčastnených, ale poukázali ste na to, že je tam niekoľko otáznikov, ktoré treba zodpovedať, ale z dlhodobého hľadiska táto dohoda bude prínosom pre EÚ. Mali by sme to skutočne vnímať cez prízmu celkových prínosov. A ale verím, že tieto veci ako teraz sú, tak aj budú ošetrené v, e, v tej dôvodovej správe. Takže komisia bola vám položená otázka. Prosím, aby ste ju zodpovedali. Dohoda s Južnou Koreou plne plne e, potvrdzuje právo Južnej Koreji a EÚ, aby e, presadzovali e, kritéria antidumpingovej politiky. Ale v kocke povedané táto dohoda nejakým spôsobom neobmedzuje, neobmedzuje právo z Južnej Koreji alebo EÚ uplatňovať o, o protidumpingové opatrenia musíme povedať, že vlastne antidumpingové e, okolnosti sú vyňaté z konania pri riešení sporov, pretože ako ste povedali, VTO to má pod palcom. No a potom je tu ešte otázka dotačnej politiky. Toto je e, otázka veľmi relevantná pre niektoré priemyselné sektory, napríklad pre lodiarstvo, o ktorom hovoril e, Lange. Toto je tam zakotvené v tej dohode. Pán predsedajúci konštatuje termín termín na preberanie e, návrhov správ e, je v september tohto roku. Prejdeme na bod 6 nášho programu a ide o makrofinančnú pomoc pre Moldavsko. Spravodajcom je pán Winkler z, zo skupiny ľudovcov a ide o výmenu názorov a o preskúmanie návrhu správy. Ako dobre viete, komisia v júni e, prijala rozhodnutie o poskytnutí e, pomoci Moldavsku a poprosím vás, kolegovia, aby ste, aby ste zachovali e, ticho. In the macro assistance uh, macro financial assistance to, to Moldova in the form of a grant of up to 90 million euros. Tam ide o dohodu, ktorá ide až do uh, sumy 19 miliónov eur. Teda pre Moldavsko je to pomoc, ktorá je dôležitá pri riešení uh, dôsledkov finančnej krízy uh, pre Moldavsko. A takisto je dôležitá aj pre posilnenie uh, reforiem v krajine. Spravodajcom je E, teda spravodajca už pripravil správu. Máte k dispozícii e, v angličtine minimálne, takže nech sa páči pán Winkler, aby e, nám predstavil svoju správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja si myslím, Samozrejme, Moldavsko nie je Južná Korea, to všetci dobre vieme, ale možno jedného dňa to bude dôležitý hospodársky partner pre Európsku úniu. Chcem povedať tri veci. Poprvé, e, pokiaľ ide o samotnú e, dohodu, e, o makrofinančnej pomoci, potom pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy a potom aj o časový harmonogram k tejto správe. Ako ste, pán predseda, veľmi správne povedali, ide naozaj o makro finančnú pomoc. Pre Moldavsko je to de facto grant. Ide o 90 miliónov eur. Bude sa to platiť e, v troch fázach, e, aj v roku 2010, aj v roku 2011. A ide o pomoc krajine, ktorá v posledných mm, dvoch desaťročiach po páde komunizmu e, rozhodne nemala ľahkú situáciu, má demokratickú vládu, tá už e, teraz je pri moci asi 8 alebo 9 mesiacov a je to e, vláda, ktorá pri každej možnej príležitosti vždy zdôvodňuje e, zdôrazňuje pardon, odhodlanie Moldavska vstúpiť jedného dňa do EÚ. Samozrejme, nebude to skoro, to je jasné. Treba splniť najprv všetky kritéria, ale na celej tejto ceste by sme my aj ako parlament mali vždy podporovať snahu Moldavska eh, v tomto smere. Ja ako spravodajca som eh, eh, v súlade, alebo súhlasím s rozhodnutím komisie poskytnúť Moldavsku túto mimoriadnú makrofinančnú výpomoc, ale mám niekoľko pozmeňovacích návrhov napriek tomu, pretože mali sme to nedávno príklad takejto dohode o makrofinančnej pomoci a e, na výbore aj v parlamente sme vtedy hovorili o istých obavách, ktoré sa týkali e, proste e, transparentnosti takéhoto poskytnutia pomoci a takisto aj, ktoré sa, tý, ktoré sa týkali aj úlohy Európskeho parlamentu pri poskytovaní pomoci. Takže bod 2, pozmeňovacie návrhy. Navrhujem ich 5. Návrh 1 a návrh 5 tie vlastne sa venujú otázke e, výboru hospodárskeho a finančného ako istého partnera v celom tomto procese a týkajú sa aj toho, že ja ako spravodajca si myslím, že komisia by mala e, pravidelne informovať e, o vlastne novinkách, ktoré sa týkajú poskytovania tejto pomoci a mala by poskytovať nám aj jednotlivé dokumenty s tým súvisiace. Pozmeňovací návrh 2. Ten hovorí, že Európska komisia by mala teda pravidelne informovať parlament, respektíve hospodársky a finančný e, výbor o riadení alebo o zmenách, novinkách v riadení e, tejto pomoci. Potom e, návrhy 3 a 4 sa týkajú istého časového harmonogramu pri, pri poskytovaní tohto, tejto pomoci, podobne ako v prípade aj Ukrajiny. Mal by tu byť istý časový harmonogram pre splnenie podmienok, ktoré sú e, e, ktoré súvisia s, to, e, s týmto poskytnutím e, pomoci. Takže takýto časový harmonogram by tam mal niekde byť. To je náš názor a máme tam ešte ako e, tretí bod, e, proste isté termíny, e, lehota na poskytovanie si návrh 24.6. Potom v júli budeme hlasovať na INTE, ale nie je to konečné hlasovanie, hlasovanie pretože v rámci Lisabonskej zmluvy je tu povinná konzultácia aj s národnými parlamentmi, tej sa nevyhneme. A potom mandát pre trialog, pre rokovania s komisiou a s radou, ak to bude nevyhnuté, nevyhnutné, pardon, to bude 38. E, respektíve tam by sme už mohli e, hlasovať e, v našom výbore, ako to všetko bude hotové a takisto na prvej plenárke v septembrovej v Štrasburgu by sme už ako parlament to mohli schváliť, ak to všetko takto dobre pôjde. Ďakujem, pán predseda, za vašu podporu mojej práci a chcem sa poďakovať už dopredu aj sekretariatu a našim expertom, alebo takto spätne vlastne za e, ich podporu mojej práce, za všetku prácu, ktorú oni vykonali. Predseda, e, takže máme návrh správy, máme pozornice návrhy, máme aj e, text tieňového správodajcu. Pán Čutaš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že všetci si uvedomujeme, aká je v Moldavsku politická situácia. Zmena v Moldavsku, ktorá sa tam uskutočnila isté nové otvorenie smerom k EÚ, je niečo, čo si zaslúhuje e, podporu z našej strany. Aj nový moldavský premiér jasne povedal, že hlavným cieľom Moldavska do budúcna je vstup jedného dňa do EÚ. Formálne rokovania sa už e, začali 12.1. To poprvé. Po druhé, chcem povedať, že Moldavsko bolo naozaj zasiahnuté veľmi výrazne ekonomickou krízou a má momentálne veľké rozpočtové problémy. Naďalej je to krajina, ktorá v celom regióne má najnižší príjem na hlavu. A po tretie, súčasná vládna koalícia je taká povedzme krehká, nestabilná a práve preto myslím si treba čo možno najskôr schváliť túto makrofinančnú e, pomoc pre Moldavsko pomôcť moldavskému hospodárstvu a takisto aj demokratickým reformám v krajine. Pán spravodajca Winkler povedal, že táto makrofinančná pomoc by mala byť eh, riešená podobným spôsobom, ako tomu bolo v prípade Ukrajiny. Aj o tom sme svoj času hlasovali, takže malo by to byť podobné a ja podporujem tento názor. Podporujem čo možno najrychlejšie prijatie tejto správy a schválenie tejto pomoci pre Moldavsko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší tieňový e, spravodajca. Nech sa páči, pán Šolc. Áno, iba Stručne, pán predseda, myslím si, že keď hovoríme o politickej situácii v krajine, treba povedať, že naozaj bola tam istá zmena, ale napriek tomu situácia je možno zložitejšia, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Už celé roky, ak sa ja nemýlim, už 6 rokov e, bola jasná orientácia ešte dokonca predtým Ehm, predchádzajúcej vlády na možnú neskôršiu spoluprácu s EÚ a takisto aj s istým dlhodobým e, výhľadom na vstup do EÚ. Tak to bolo uh, už aj vtedy, aj keď vtedy to Európska únia e, vylúčovala. Čiže nebolo to tak, že by tá vláda bola proti tomu. A medzičasom boli voľby, voľby e, parlamentné, prezidentské a máme ako výsledok situáciu, ktorá je veľmi nestabilná. Čiže ja by som povedal, áno, dobre, treba um, makrofinančnú pomoc rýchlo poskytnúť, ale nie ako nejaký politický signál, ale ako istú, istú praktickú vec, pretože chceme naozaj otvoriť týmto ľuďom istú, istú možnosť aj pre sociálny rozvoj e, v krajine. Ja sa pozriem na tú správu ešte, pozriem sa aj na pozmeňovacie návrhy a prípadne pánovi Winklerovi ešte e, navrhnem jednu alebo dve veci v tejto, v tejto otázke. Ďakujem pekne. V mene komisie. Pán Temprano. Mm. Ďakujem pekne. Komisia chce sa v prvom rade poďakovať parlamentu a výboru INTE za podporu tohto návrhu a za spoluprácu, pokiaľ ide o urychlenie schválenia tejto pomoci. Aj komisia sa bude snažiť urobiť všetko preto, aby sme čo možno najskôr túto pomoc e, schválili teda v septembri a potom konali. Pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, komisia všetky návrhy môže akceptovať. Tie teda, ktoré sa týkajú nejakého zosúladenia textu e, s tým textom, ktorý e, bol v prípade Ukrajiny. My sme trochu to naformulovali inak, napríklad pokiaľ ide o, o komitológiu, e, ale v poriadku, samozrejme môžeme aj tie vaše pozmeňovacie návrhy akceptovať. Ešte by som chcel spomenúť, že pokiaľ ide o makroekonomické správy z Moldavska, E, podľa všetkého už hospodárstvo sa zviecha e, e, z, tej, z toho prepadu, ktoré, ktorý zažilo. Aj Medzinárodný menový fond už spolupracuje s krajinou úspešne poskytne, alebo malo by poskytnúť práve MMF 60 miliónov v júli v Moldavsku. Naďalej ale situácia je veľmi labilná, pokiaľ ide aj o E, fiškálnu e, situáciu, e, pokiaľ ide o infláciu. Takisto je to citlivá situácia. Počas tohto roku tam je naozaj veľký tlak. Národná banka Moldavska prijala správne protiinflačné opatrenia, stabilizačné opatrenia, takže dúfame, že aj vďaka ním inflácia sa zníži, ale naozaj e, sú tu veľké výzvy, je tu veľká potreba štrukturálnych reforiem a naozaj práve preto, alebo aj preto, čo možno najskôr treba poskytnúť túto pomoc Moldavsku. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem. E, tým pádom diskusia je uzatvorená. Ešte vám chcem pripomenúť, že 24. je lehota na pozmeňovacie návrhy o 12. Ešte e, by som, teda teraz môžeme prejsť na bod 7. Pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide na riadenie rady, číslo 12, e, teda 1915 roku 2009, ale prepačte, zabudol som ešte na pána Winklera. Pán Winkler, nech sa páči ešte. Vy samozrejme máte možnosť uzatvoriť túto diskusiu. Prepačte, pán predseda, ja vás nechcem nejako prerušovať, ale naozaj chcel by som to zhrnúť Chcel by som niečo dodať. Chcel by som sa poďakovať eh, za stanovisko tieňovým spravodajcom. Viem, že pán Šolc eh, má samozrejme právo zdôrazňovať skutočnosť, že my nechceme nejakým spôsobom tlačiť na Moldavsko, ale chceme ich podporiť. Myslím si, že Európska únia potrebuje stabilitu na hraniciach a pokiaľ ide o západný Balkán, témy ako Moldavsko či Ukrajina sú z tohto hľadiska veľmi dôležité a preto EÚ musí podporovať štrukturálne reformy v týchto krajinách, musí podporovať e, demokratické javy v týchto krajinách a nemalo by e, nejakým nesprávnym spôsobom na nich e, tlačiť. Veľmi rád to s pánom Šolcom preberiem aj prípadne pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Bod 7. Zmena doplnenia doplnenie nariadenia Rady tis, e, číslo 1215 lomeno 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácia a pristúpenia k Európskej únii. Spravodajcom som ja. V tomto návrhu Ide o predloženie platnosti daného nariadenia rady až eh, do 21. decembra 2015. Ako môžete vidieť eh, z mojej, z mojej správy, z môjho návrhu správy, tak ja nesom proti tým eh, zmenám, ktoré komisia navrhuje. Čiže vlastne som za návrh komisie pokiaľ ide o obsah, ale nariadenie obsahuje isté vykonávacie právomoci pre radu, ktoré nevychádzajú z rozhodnutia o komitológie, o komitológii z roku 99 a preto navrhujem viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré by umožnili e, vlastne prechod pravidiel na tie e, delegujúce e, predpisy už e, v súlade s Lisabonskou zmluvou. A takisto aj navrhujem istú zmenu úplného vylúčenia parlamentu, pokiaľ ide o legislatívny postup súhlasný a pokiaľ ide, teda poradní advisory a takisto aj pokiaľ ide o možnosť ťažiť z toho benefičného dojednania e, v článku 1 tohto nariadenia. Čiže to je vlastne gro toho, čo navrhujem v tejto správe, ktorú máte k dispozícii. Otváram diskusiu, hlási sa niekto? Pán Winkler, nech sa páči. Uh, Budem veľmi stručný. E, e, toto je, e, toto je veľmi dôležitá správa. Chcem sa dotknúť aj tých pozmeňujúcich návrhov, ktorých ste sa vy o ktorých ste sa vy zmienili. Ide vlastne o delegované akty a týmito pozmeňovacími návrhmi vlastne zabezpečujeme len to, aby sme boli v súlade s diktátom Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. On behalf of commission, Mr. Philip... Uh, v mene komisie uh, vystupí pán Filip Kvison. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem zlá slovo. Moje meno je Colin Brown, ja som správneho útvaru uh, DG Trade vystupujem na miesto eh, pána Krisona, pretože vlastne väčšina tých vyjadrení sa týka komitológia. To je právna otázka. Predovšetkým sa chceme poďakovať za správu. Eh, chceme sa dotknúť dvoch aspektov. Prvé, prvá, eh, prvý aspekt je obsah a druhý aspekt je postup. Čo sa týka obsahu, my e, v zásade súhlasíme s líniou e, presadzovanou tohto, e, týmto pozmenujúcim návrhom. Skutočne je potrebné to dať do, saladu, do súladu s Lisabonskou zmluvou. Treba treba e, e, uviezť na správnu mieru akty, e, delegované akty, ktoré sa týkajú komisie rady. No a vlastne treba sa venovať aj všetké, všetkému, čo spadá do procesu komitológie. Ešte raz, teda v zásade súhlasíme s líniou pozmeňovacieho návrhu i aj keď tu a tam sú určité otázniky, pozmeňujúci návrh číslo 4 by skôr mal byť, mal byť implementačným aktom, pozmeňujúce návrhy 5 a 7 už v tejto chvíli e, e, vychádzajú z e, rozhodnutí na základe komitológie. Pozmeňujúci návrh 6 Ehm, Nezdá sa nám, že by to bol typ delegovaného aktu, skôr vykonávacieho aktu. Ehm, komisia je toho názoru, že pozmenujúci návrh číslo 10, ktorý vlastne dáva do rúk určité ehm, pravomoci k okunaniu komisie, takisto sa nám zdá, že to by zasluhovalo ešte ďalšiu úpravu. Inými slovami, bude potrebná ešte ďalšia diskusia. Ten druhý aspekt sa týka postupu. E, návrh správy e, má e, priložené určité, určitú dôvodovú správu. Pán predseda, ste poukázali na Západný Balkán, na Kosovo. Ako viete, existujúce nariadenie končí ku koncom tohto roku, končí jeho platnosť a preto všetky európske inštitúcie e, majú za to, že je potrebné e, e, mať toto ošetrené dostatočne včas. My teda navrhujeme trošku iný postup. Bolo to napokon uvedené v dôvodovej správe návrhu komisie Ide o to, že e, komisia chce e, predložiť návrh omnibusového charakteru, to znamená e, všeobecného rámcového charakteru. Bude sa to vzťahovať na tento akt aj na ďalšie. Má sa tak stať najneskôr za, do začiatku septembra. To znamená, chceme sa zhostiť otázok e, komitológia e, v tých existujúcich nástrojoch. E, a čo je výhoda takéhoto postupu je, že jedným razom vlastne dosiahneme potrebnú novelizáciu nariadení k súlade Lisabonskej zmluvy a nebudeme musieť postupovať dielčím spôsobom. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať komisii za vyjadrenie. Je mi jasné, o čo ide. A rozhodne zohľadníme ten návrh, ktorý má, bude mať všeobecného charakteru, ktorý teda prislúbila komisia predložiť. No ale zároveň to znamená, že bude trošku problematické schváliť tento návrh v, v blízkej budúcnosti. No a e, očakávame veľmi čulú spoluprácu medzi nami a vami a nedočkavo očakávame ten všeobecný e, e, návrh, ten rámcový návrh komisie. E, e, moje pozmenujúce návrhy e, majú skôr charakter takejsi prevencie, to len na dovysvetlenie e, toho, čo sme sledovali našimi pozmenujúcimi návrhmi. Toľko teda k tomuto bodu. Budeme mať ďalšiu diskusiu na túto tému na našom ďalšom stretnutí 10. júla. A to je termín na predloženie pozmenujúcich návrhov. Prejdeme teda na ďalší bod a to je bod 8. Zmena a doplnenie nariadenia 1334 e, e, lomeno 2000 stanovujúceho režim spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológií s dvojakým použitím. Spravodajcom je Jörg Lichtfried z SAD. E, ide o druhú výmenu názorov na túto tému. Týmto odozdávam slovo spravodajcovi. Jörg, máte slovo. Ďakujem za slovo. Hovorí pán Leifried e, e, toto nariadenie je skutočne zaujímavé a zároveň veľmi náročné. Ide o, o, o situáciu, ktorá je rozhodne neuspokojivá v súčasnej dobe. No a e, dovolím si tvrdiť, že nie sme schopní v tejto chvíli úplne e, e, zvrátiť tú, to, s čím sme nespokojní. Pri exportoch takýchto položiek a technológií s dvojakým použitím tá situácia pre členské štáty i EÚ a pre priemyselný sektor, ktorý sa tým zaoberá, e, e, na, e, i, tieto zainteresované strany nepožívajú rovnaké podmienky a treba si uvedomiť, že existuje tu viacero problémov. Potom je tu otázka je tu otázka e, e, nedostačujúcej transparentnosti. No a podalšie sú určité názorové rozdiely medzi komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom e, z hľadiska interpretácie. Ja som sa teda snažil koncipovať pracovný dokument, kde som sa pokusil rozpracovať tieto tri problémové okruhy. Musíme e, e, sa postarať o transparentnosť celkového procesu e, musíme presadiť Lisabonskú zmluvu, a to najmä z hľadiska väčšej ingerencie Európskeho parlamentu. No a podľa mňa je to práve výbor pre zahraničný obchod, ktorý má e, mať gestorskú úlohu e, v tejto otázke. No a ďalej Európska únia by mala vystupovať jedným hlasom e, v medzinárodných inštitúciách, ktoré majú čo povedať k tejto kontrole exportov e, tovarov s dvojakým použitím. Treba si uvedomiť, e, že bolo by rozumné na základe návrhu komisie e, rozpracovať ďalšie kloky. Zároveň je dôležité, aby Komisia predložila e, zmenené a doplnené nariadenie do parlamentu. No, ale natíska sa tu veľká otázka, ktorú týmto adresujem komisii. Ako rýchlo by ste to dokázali zvládnuť? Sme toho názoru, že je to absolútne nevyhnutné, aby sme mali úplne nové nariadenie, a aby tie problémy, ktoré teraz máme s e, predmetnými prílohami, e, boli vyriešené. No a potom je tu otázka, e, či sa má Európsky parlament zaoberať tým s návrhom o zmene a doplnení nariadenia, keď je istý predpoklad, že komisia by mala vypracovať alebo mohla vypracovať niečo úplne nové, novú podobu tohto nariadenia. To sú teda otázky, ktoré eh, sa, sú aktuálne a preto by bolo dobré, aby komisia sa k ním vyjadrila aby bolo jasné, ako chceme ďalej postupovať. Naším cieľom pri týchto prílohách je predovšetkým to zamyslieť sa nad tými zoznami, zoznamami tovarov, ďalej nad zoznamami e, krajín. Osobne musím povedať, že e, mne sa to javí všetko veľmi nevyvážené. E, e, napriek tomu sa natíska principiálna e, základná otázka. Po prvé, predloží komisia úplne nový návrh, po druhé, bude to dostatočne rýchlo predložené a po tretie, ako my, ako Európsky parlament, dokážeme všetko zvládnuť, aký je náš postoj k tomu. To je teda v kocke súbor mojich úvah a e, prebral som to aj s tieňovými spravodajcami e, e, politických skupín. No a bol by som veľmi rád, keby komisia čo najskôr nám objasnila situáciu, zodpovedala moje otázky. Ďakujem. Výbor pre zahraničné veci vypracoval e, stanovisko pán Buty Kofner nám bude prezentovať názor e, AFETu, teda Výboru pre zahraničné veci. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som vás informovať o tom, ako v AFETe sme naložili s touto otázkou ma ja som predložil eh, návrh stanoviska v našom výbore a kolegovia z ostatných politických skupín predložili pripomienky, termíny eh, pripomienok, eh, pre, predloženie pripomienok už uplynul. To jest v blízkej budúcnosti môžeme teda o tejto otázke jednať. Ja som hovoril s tieňovými spravodajcami a dospeli sme k záveru, že e, e, máme spoločný názor predovšetkým e, práve na otázku bezpečnosti. To vás asi nezaražá. A všetci si uvedomujeme, že tu ide o veľmi citlivé otázky, ale pri ich riešení nes, nesmieme nič e, e, robiť na úkor bezpečnosti. E, bolo predležených 6 pozmenujúcich návrhov, čo sa týka všeobecných oprávnení na vývoz rada 11. júna okrem iného rozhodla o tom, že, e, e, že bude vyňaté, vyňatý jeden zo z týchto šiestich. E, to sú počítače, počítače kon, kon, komponenty a potom ešte druhá oblasť, tzv. zasielky s nízkou hodnotou. Z toho titulu by som chcel nadviazať na to, čo povedal e, spravodajca. A ja e, sa obraciam s otázkou na komisiu, či vzhľadom na tieto na tieto nové rozhodnutia e, e, rady e, nemení aj komisia svoj postup. No a takisto aj podporím a tú druhú otázku položenú spravodajcom, že pokiaľ chce komisie, pokiaľ sa komisia bude uberať cestou, že prepracuje úplne to nariadenie, kedy tomu tak bude. Ak dovolíte, Eh, mám jednu praktickú pripomienku, ako zabezpečiť primerané premiranú implementáciu eh, tohto nariadenie. V USA eh, ministerstvo vnútra je kompetentná v tejto oblasti E, e, tisíc e, ich zamestnancov sa bude zaoberať týmito kontrolami, ale mne teda nie je jasné, ako členské štáty by prostredníctvom svojich colných orgánov zabezpečovali túto kontrolu. Je to teda praktická stránka tohto nariadenia, ktoré si však zasluhuje našu podobnosť, pozornosť. Pardon. Myslím si, e, e, že treba mať na zreteli e, postup rady, že členské štáty by sa mali dohodnúť na nevyhnutnej úrovni bezpečnosti a v tejto súvislosti sa núkajú tri otázky. Prvá otázka, o tom hovoril pán Leichtried, teda spravodajca, ide o adresáta, o destináciu týchto exportov. E, zoznam, ktorý e, navrhuje komisia, je dlhší ako e, zoznam krajín, na ktorých sa dohodla rada. Ja som skôr za opatrnosť, teda ten zoznam rady. Po druhé, existujú určité výhrady v prípade E, povolení zásielok nízkej hodnoty, low value shipments. Myslím si, že podstatná je kvalita, nie kvantita. A často e, zásielky alebo exporty nízkej hodnoty môžu predstavovať riziko. E, riziko sa nemusí nevyhnutne viazať na hodnotu exportu. My vieme, že jeden členský štát bol nedávno adresátom určitého útoku a dokonca teda aj NATO sa tým zaoberalo. No a po tretie, je to otázka ex ante e, e, reporting. Aj v tejto veci by som bol za to, aby sme sa pridržiavali názoru rady. Pán Kaspari, e, vážení kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi Lajfitovi aj pánovi Butekoferovi Domnievam sa, že táto téma e, e, e, tovarov s dvojakým použitím o tovary, ktoré sú veľmi dôležité pre náš priemyselný sektor, ale zároveň vieme, že môžu byť zneužiteľné pri nesprávnom použití. Chcem sa opýtať komisii, prečo sa domnieva, že ten text, ktorý nám predložila, alebo texty, ktoré nám predložili, sú tie správne ako pán Leichtfried e, e, navrhol a ja by som bol za to, aby komisia predložila nový text a po druhé, mohla by sa komisia vyjadriť k tomu, ako bude e, existujúce nariadenie uplatňované v praxi. Som toho názoru, že v súčasnej dobe to existujúce nariadenie je implementované rozmanitým spôsobom, teda odlišným od štátu k štátu. No a Napríklad, ak e, ide o tovary e, firmy, ktorá je založená v Nemecku, tak naráža na veľké problémy pri exporte. Avšak ak to by pochádzal ten tovar od e, exportéra z inakadial, tak tie problémy sú oveľa menšie toto nariadenie je teda uplatňované v členských štátoch veľmi rôznorodo, čo prináša znevýhodnenie pre eh, určité členské štáty, respektíve firmy v týchto členských štátoch. Preto sa, sme toho názoru, že čo sa týka eh, interpretácie a mm, vykonávacích predpisov, teda praktickej stránky tohto nariadenia by bolo dobré ujednotenie preto vieme, že, e, pretože vieme, že mnohé členské štáty majú určité výhrady, majú e, e, kritické názory, ktoré boli smerované komisii a bol by som veľmi rád, keby komisia na toto mohla zareagovať. Ďakujem, takže má slovo komisia. You, Ďakujem. Ďakujem aj poslancom za to, že sa pustili do e, takéto náročnej témy. Ako pán spravodajca správne povedal, je to dôležitá téma, týka sa aj bezpečnosti, aj obchodu. Súhlasím s tým, čo pán spravodajca povedal, pokiaľ ide o problém e, vnútorného alebo jednotného trhu. Naozaj je to taká eh, hraničná téma eh, bezpečnosť a medzinárodný obchod a preto môže to isté problémy pre vnútorný trh eh, predstavovať. Vráťme sa v histórii k tomu, ako vznikli takéto kontroly, bezpečnostné kontroly v minulosti. Pred rokom 95 tieto kontroly vychádzali z rozhodnutí členských štátov, jednotlivých členských štátov, a v roku 95 súdny dvor rozhodol, že ide o spoločnú politiku, ktorá e, spada pod komisiu, teda e, komunitárnu e, mm, záležitosť tak. A keďže ide o spoločnú obchodnú e, e, politiku, my ako komisia sme začali pracovať na nariadení a to je to nariadenie, ktoré teraz máte vlastne k dispozícii. Ide o istý e, proces toho, aby táto téma aj nabrala isté e, unijné e, komunitárne rozmery. Pokiaľ ide o úlohu posilnenia alebo pokiaľ ide posilnenie úlohy Európskeho parlamentu v tejto veci, s tým môžem iba súhlasiť. My sme si veľmi pozorne vypočuli, aj si radi vypočujeme to, čo k tomu vy budete mať povedať. Pokiaľ ide o tému jednotlivých členských štátov, ktoré odlišným spôsobom môžu toto nariadenie aplikovať. Áno, je to pravda. Naozaj toto nariadenie je na národnej úrovni aplikované zo strany národných licenčných orgánov. To sú tie orgány, ktoré rozhodnú eh, o správnom postupe. Samozrejme je istý zoznam eh, položiek, ktoré eh, vlastne spadajú pod licenciu pre všetkých exportérov EÚ, ale potom je ďalší zoznam tovaru, položiek, kde členské štáty samotné rozhodnú na sklade svojich vlastných e, informácií spravodajských, či e, tieto exporty budú alebo nebudú licencované. Tam sú možno odlišné e, názory, ale môžeme napríklad povedať, že e, e, naše e, položky v jednej krajine nemôžu ísť, alebo náš tovar konkrétnemu príjimateľovi v inej krajine, ale napríklad v inom členskom štáte je to dovolené a konkurencia schopno, konkurent, konkurent priamy teda má takéto právo, čiže vyplýva z toho istý problém. Takže nie je to ľahká úloha toto nejakým spôsobom zladiť a určite dúfame, že parlament nám e, v tejto neľahkej úlohe pomôže. Pokiaľ ide o otázku, prečo teda je toto ten správny návrh, e, prečo e, tento zoznam je ten správny a nie iný, náš návrh vychádza z toho, čo členské štáty už dnes majú ako národné exportné povolenia čo to znamená? Momentálne máme istú spoločnú, spoločné povolenie e, vývozu v rámci EÚ, ale potom sú viaceré e, povolenia z jednotlivých členských štátov. E, čiže napríklad v členskom štáte A môžu exportéry vyvážať isté, istý tovar do e, daných e, štátov pokiaľ to majú licenciu, pokiaľ to majú povolenie v danom členskom štáte A, ale už to neplatí pre členský štát B. My sme tieto všetky národné povolenia vlastne zobrali, dali dokopy a snažili sme sa im dať nejakého spoločného menovateľa, povedzme. A vlastne to je náš návrh. Pokiaľ ide o bezpečnostné obavy niektorých členských štátov, tie môžu byť iné ako zase v iných e, členských štátoch. Dám vám príklad. E, je tu ten tzv. low value shipment, tam to je záležitosť, ktorá bola kritizovaná. Máme tu dvoch členov, e, Britániu a Nemecko, kde majú národné vlastne povolenky pre e, takýto tovar a povedali sme si, že pokiaľ teda je to akceptovateľné v Anglicku a Nemecku, mohli by sme to rozšíriť na všetkých vývozcov e, v rámci EÚ. Čiže e, vychádza sa tam z tej zhodnoty, teda low value a iba autorizovaní operátori e, v rámci colného kodexu by mohli takto postup využívať. Predseda, môžete to prosím trochu zostručniť, pretože už e, vlastne sme aj tak v skloze. Áno, určite. Vlastne už je tu iba jedna téma, to síce či Komisia pripravuje nový návrh. My momentálne pripravujeme budúcu e, e, obchodnú politiku. To bude oznámenie, ktoré e, predstavíme po lete, takže nič definitívne zatiaľ tomu neviem povedať a návrh komisie by bol taký, aby, táto, aby tento výbor pracoval na tomto návrhu, aby sa pokúsil tento návrh prijať, pretože je to návrh, ktorý ide smerom k tomu, čo e, spravodajca povedal, teda aby sme ten problém s vnútorným trhom, vnútorným trhom vyriešili, aby e, to bol e, transparentnejší proces. Čiže je to určite krok správnym smerom a ak parlament nás požiada o to, aby sme v budúcnosti toho urobili ešte viac v tejto veci, tak radi to spravíme. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Nechcem zbytočne naťahovať túto diskusiu. Chcem sa aj ospravedlniť komisii, pokiaľ e, som sa vyjadril e, pri tom mojom prvotnom vyjadrení trošku nejasne. Ale na základe diskusí s tieňovými spravodajcami som narazil na e, určitú neochotu, nevôľu e, prepracováva toto nariadenie, keď skutočne sa javí byť rozumnejšie, e, mať nové úplne nariadenie a musím povedať, že vaša reakcia je pre mňa trošku neuspokojivá a, a pokiaľ sa nemýlim, aj pán Kaspari, aj pán Butikofer e, sú rovnakého názoru. No a e, myslím si, že je e, našim spoločným zámerom príliš nezaberať, ne, nezaberať veľa času tak ako povedal pán predsedajúci, bolo tu poukázané na to, že tie počítače boli vyňaté z tej šestice okruhov. To si zasluhuje ešte možno diskusiu. Myslím si, že e, komisia mi nezodpovedala tú moju zásadnú a základnú otázku a ja trvám na to, aby som odpoveď dostal. Ďakujem. Komisia, chcete k tomu niečo dodať? Uh, Ak otázka je, či my navrhneme nové nariadenie na vyšších dvoch alebo troch mesiacoch, tak určite nie. My stále e, o tom diskutujeme. Prepačte, pán predseda. Môžem niečo dodať? Ja som zodpovedný za vzťahy s Európskym parlamentom, takže chcem dodať, všetky nariadenia, ktoré neboli ešte prijaté, boli navrhnuté v tom istom znení ako pôvodne. Diskutovalo sa s parlamentom, aj parlament e, e, žiadal o istú vec, pokiaľ ide o ten e, pôvodný návrh bola k tomu dohoda na úrovni komisie s parlamentom, čiže nešlo iba o DG Trade. E, všetká legislatíva, ktorá nebola prijatá, bola vlastne predložená v tom pôvodnom znení, to som chcel povedať. Dobre, takže to je návrh komisie. O návrhu správy budeme hovoriť 38. vlastne po e, letnej prestávke. Môžeme ísť ďalej, bod 9 tu je nová rozpráva, pokiaľ ide o označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážených z tretich krajín. Tam eh, je potrebná druhá výmena názorov, pretože táto téma mm, je problematická. Už od roku 2005 sa jej venujeme, ale na rade eh, sa vlastne nejaký veľký pokrok neudial bola tu vlastne aj delegácia, e, misia do Talianska e, v máji a počas tej misie e, zazneli isté informácie o potrebe naozaj prijatia takéhoto nariadenia. Takže ja poprosím pani Muscardini, aby predstavila túto tému. Je to samozrejme aj naša podpredsedníčka. Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Drahí kolegovia, táto druhá výmena názorov dúfam umožní vyjasniť si ciele, ktoré si želáme dosiahnuť. Európsky parlament, my všetci to veľmi dobre vieme, vo vo veľkou väčšinou pred niekoľkými mesiacmi dal e, širokou väčšinou e, veľmi priaznivé stanovisko e, označovaniu krajiny pôvodu výrobkov. Po schválení Lisabonskej zmluvy to viedlo komisiu a radu k tomu, aby na našu žiadosť Eh, eh, spustili toto nariadenie z roku 2005. Eh, komisia nám to už poskytla a teraz je na nás, aby sme identifikovali body, v ktorých nariadenie by malo byť pozmenené, aby sme zohľadnili súčasnú politickú realitu. Nariadenie je mimoriadne aktuálne a vlastne je to reakcia na požiadavky spotrebiteľov a občanov európskych krajín, ktorí si želajú mať právo, ktoré už celé roky majú uznané a nakoniec majú ho uznaní občania USA, Číny a tak ďalej. A my si želáme, aby toto nariadenie takisto ošetrovalo slobodu výberu a slobodu informácií, poznatkov, pretože my si myslíme, že čím viac informácií máme k dispozícii, tak tým viac demokracie môžeme aplikovať a nebolo by správne, aby milióny európskych občanov sa nachádzali v e, situácii e, inej situácii ako občania iných veľkých demokracií, ako napríklad USA, alebo aby sa nachádzali v nižšej pozícii, ako sú e, samotní občania niektorých mnoho zaostalejších krajín, ako je Čína. Takže tu treba jasne povedať rade, že treba nájsť dohodu, pretože v inom prípade my už celé roky žiadame a e, žiadame, aby sa vlastne chránili práva spotrebiteľov, práva kolektívu a to potom už, keď sa nedosiahne dohoda, nebude mať žiadny význam, budú to len slova na papieri. E, v tomto návrhu správy, ktorý som vám predložila, je potrebné trvať na tomto bode. Spojené štáty, to je jedna z najväčších svetových demokracií, majú od roku 1930 takéto nariadenia, ktoré pokrývajú všetky e, výrobky, ktoré vstupujú na územie krajiny. V tomto nariadení, ktoré nám komisia predstavila, e, tam sú pokryté len niektoré priemyselné alebo manufaktúrne výrobky. My si želáme, aby toto nariadenie bolo prijaté, aby rešpektovalo e, časové lehoty na to, aby každá krajina, každá vláda pochopila a zohľadnila nielen realitu veľkých distribútorov, ale takisto aj realitu podnikov. Teda tých, ktorí tieto tovary produkujú. VTO vždy súhlasila s tým, aby niektoré krajiny mohli mať nariadenia o označovaní krajiny pôvodu, e, pokiaľ ide o výrobky, ktoré vstupujú na územie niektorých krajín. Prečo Európa a niektoré európske krajiny majú v tejto oblasti ešte pochybnosti? My to jednoducho nechápeme. Chceme upozorniť na modifikáciu, ktorú sme navrhli e, prostredníctvom pozmenujúceho návrhu. Tam, kde sa v nariadení hovorí, že zajtra to bude komisia, ktorá bude navrhovať nové eh, začlenenia alebo nové vylúčenia z tohto eh, z rámca tohto nariadenia. My si myslíme, že zavedenie novej kategórie tovarov eh, za účelom vylúčenia niektorých iných tovarov musí prebehnúť a túto prácu musí odviesť komisia pretože to je práca, ktorá je samozrejme technická, ale zároveň má aj svoj politický aspekt. A čo sa týka politických aspektov po Lisabone, tak tam je kompetentný aj parlament. Samozrejme, že my máme v úmysle úplne spolupracovať s komisiou, aby sme sa vyhli konfliktom, ale myslíme si, že táto práca by mala pripadnúť parlamentu. My vieme, že vždy medzi parlamentom a komisiou existovala spolupráca. Myslím si, že takto by sme mali spoločne pokračovať, aby sme presvedčili radu, ktorá ešte stále neprijala stanovisko, lebo ešte stále nebol čas na to, aby sa tomuto problému z uvedeného hľadiska venovala. Takže ja navrhujem správu, e, písomný text máte k dispozícii, nebudem sa o tom ďalej rozširovať, ale som vám plne k dispozícii, ak si želáte, aby sme spoločne preštudovali všetky dôležité body tohto, tejto správy, keďže je to veľmi e, naliehavá situácia, pretože text musí byť predložený e, v septembri. E, budem musieť na tom naozaj intenzívne pracovať, aby som to uzavrela. Ďakujem pekne. Ak tomu dobre rozumiem, tak e, správa ešte nebola priložená, preložená do iných jazykov ako do taliančiny, teda máme iba v talianskej verzii, tak e, pán Sústa, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem, ďakujem Kristiána. Prepačte, pán e, predseda, že si opäť beriem slova, ale ešte som na niečo zabudla. Návrh tejto správy bol preložený len do angličtiny, ale ten e, preklad je neoficiálny. Náš výbor, ktorý teraz zamestnal personál, e, by mal trvať na tom, aby sa tento text preložil do všetkých románskych jazykov. Pred mesiacom som sa snažila zistiť, ako sa prezentuje situácia ktorej platilo toto nariadenie. A musím povedať, že som nedostala žiadnu odpoveď, žiadnu informáciu. Takže túto prácu som e, odviedla bez podpory nášho výboru. Obraciam sa na predsedu a na spolupracovníkov, aby venovali pozornosť týmto problémom. My sme v procese spolurozhodovania a my nemôžeme ďalej pracovať bez potrebnej lingvistickej a technickej podpory. Ďakujem. Uh, No, Pán Susta, áno. Ja budem iba veľmi stručný, pretože už e, o tejto téme sme dlho hovorili. Chcem pripomenúť, že existuje rámcová dohoda e, medzi parlamentom, ktorý sa už vyjadril prostredníctvom dvoch uznesenia deklarácie a komisiou k tejto téme. Nazdávam sa, že E, to je práve tá naša komunitárna práca. Takže pokiaľ ide o inštitucionálnu rovinu, tak myslím si, že tam existuje dohoda, veľmi dôležitá. Možno, že sú tam niektoré modifikácie, ktoré navrhla pani Muscardini. To sú návrhy pozmenujúce, návrhy, ktoré e, upozorňujú na to, že prešlo 5 rokov od posledného návrhu komisie a preto tento text je potrebné prispôsobiť. E, bolo by dobré, keby došlo k istému zblíženiu inštitúcií ohľadne e, tejto problematiky a teda aj spolu s radou. Bohužiaľ, e, v rade národné a ekonomické celkom legitimné záujmy sú v strede pozornosti, ale myslím si tiež, že je tam zo strany istých krajín konsenzus. Ak my nepreukážeme rovnakú citlivosť v tejto oblasti, to, čo chceme preukázať v potravinovom sektore, tak my naozaj nebudeme tým slúžiť e, našim občanom. V oblasti potravinového sektora treba byť veľmi pozorný na e, pôvod, prídavné látky, nutričný prínos a tak ďalej. Ale napríklad pokiaľ ide o bižutériu, textil, koberce, e, rohošky a rôzne obaly oblečenia, to sa takisto týka zdravotníctva, e, životného prostredia a jej kvality. Takže to nejde iba o čudné priemyselné výrobky, e, to, ale to sú väčšinou len súčiastky, ktoré umožňujú e, vyrábať bezpečné motory. Keď myslíme na oblečenie, tak myslíme na to, čo si obliekame, spôsob, akým to používame, ako sa to vyrába, z čoho sú vyrobené topánky a práve to je ochrana spotrebiteľová kvalita. Nejde tu len o ochranu e, ziskov priemyslu, ktorý vyrába isté typy výrobkov. Takže nastal okamih, aby sme prekonali tieto rozdiely medzi zástancami distribúcie a zástancami priemyslu, pretože pokiaľ ide o toto špecifické nariadenie, sa požiadavky zbližujú, ako to bolo už povedané v parlamente. A myslím si, že práve takýto prístup by sme mali aplikovať k tomuto nariadeniu a bude potom užitočné, e, ak využijeme náš politický vplyv na našich národných partnerov a na naše vlády, aby sme v rade dosiahli široký konsenzus, lebo vieme, že tam vznikajú problémy. Um. Robert Sturdy. Pán Sturdy. Thank you. Ďakujem. Súhlasím so všetkým, čo povedala pani Muscardini a gratulujem k jej angličtine. Znie lepšie ako angličtina mojich angličanov, takže gratulujem. Ja som pred šestimi mesiacmi si kúpil oblek, myslel som, že bol talianský, ale zistil som, že bol vyrobený v Hongkongu, pán Suster, že? E, takže e, ten problém s označovaním vždy tu bol, e, hoci kvalita bola dobrá. Hm? E, pána Muskardini poprosím, pani Muskardini poprosím o jednu vec. E, výbor pre životné prostredie nedávno schválilo vlastne správu o označovaní krajinu, krajiny pôvodu vo veci napríklad e, mesiarských výrobkov a tak ďalej. Ja som e, tlačil na takúto vec už e, dlhšie, myslím, že to je dobrá príležitosť a musíme na tomto výbore to potiahnuť ďalej. Už to máme v jednej forme, tak, tak, tak tlačme aj na komisiu v tomto zmysle. A ako som povedal pánovi Sustovi, je tu vždy riziko toho, že ak máte výrobok, ktorý sa dovezie a potom vlastne vyhotoví tu v Európe, tak samozrejme E, to označenie krajiny pôvodu mm, je náročné, je komplikované a je to istá výhovorka, ktorá sa v minulosti používala a myslím, že by to už tak e, nemalo byť. Malo by ísť vlastne e, o tú krajinu, kde väčšina práce bola vykonaná. A niektoré, pre niektoré krajiny to bude pozitívne, ktoré dovážajú, pretože niektoré krajiny, ktoré dovážajú do EÚ, robia svoje alebo vyrábajú svoje výrobky kvalitne E, a nie je to, otázku, e, otáz, nie je to otázka o medzerodného obchodu, je to otázka e, pre našich spotrebiteľov, takže je to dobrý návrh a podporujem ho. Dobre, ďakujem. A ďalej zastupca komisie, pán Versat. Thank you. I think I've... Ďakujem. Ťažko k tomu niečo ešte dodám. súhlasíme najmä s posledným bodom, ktorý tu zaznel, teda ide o nariadenie, ktoré chce poskytnúť informácie spotrebiteľom, aby e, sa dobre mohol rozhodnúť o tom, čo e, kupuje. E, máme tu isté hlasy za, IT proti, aj na rade. My navrhujeme také nariadenie, ktoré je vyvážené medzi vlastne tými, ktorí by chceli takéto označovanie zaviesť a medzi tými, ktorí sa boja, že by to mohlo predstavovať náklady, e, výraz náklady najmä pre e, sektor teda e, obchodu. Pokiaľ ide o to oznámenie, o tie výrobky v prílohe, tak náš návrh je taký, že by tam mohol byť istý komitologický postup, kde by parlament mohol mať istý dohľad. Riziko je, že e, taký demokratick, demokratickejší postup, kde by bol plne zaangažovaný Európsky parlament, e, to je vlastne e, postup dlhší, vlastne plný a preto dlhší, takže možno, že bude dlhšie trvať, kým taká príloha, taký zoznam vstúpi do platnosti. Ale to už je otázka na vás, ktorú možnosť preferujete ak si myslíte, že už je tam, e, že už je tam e, dobrá vlastne e, rovnováha medzi tým postupom a medzi tým stanoviskom, ktorý vy chcete dať, vlastne zostáva to na vás. Komisia je vďačná za podporu a spoluprácu, ktoré sa nám dostalo od parlamentu k tejto téme. A ako povedal e, pán Susta, dúfame, že takáto dobrá atmosféra sa potom prejaví aj na rade, kde samozrejme kde samozrejme tie diskusie neboli až také jednoznačné. A na záver diskusie e, pani Moskardini ešte raz. Ďakujem, vážené kolegovia. Chcem všetkým, ktorí vystúpili, poďakovať. Ďakujem aj komisii. Nazdávam sa, že tu došlo k e, zhode medzi nami všetkými. My v júli e, sa pozrieme na pozmenujúce návrhy. Koncom septembra môžeme hlasovať vo výbore a v oktobri môžeme hlasovať na pléne. Opakujem, Obraciam sa opätovne na kolegov a žiadam, že ak majú nejaké špecifické pripomienky alebo návrhy pozmenujúcich návrhov niekto urobia, ja som plne disponibilná s nimi spolupracovať. Chcem sa poďakovať aj pánovi Sustovi a Rinaldimu za prácu, ktorú e, odviedli spolu so mnou celá politická rodina. Myslím si, že sme mali všetci jeden cieľ a síce pracovať za to, aby demokracia a rešpekt občanov boli zabezpečené. To je napokon úloha, e, ktorá nám pripadla.